Sustainable Development Goals and its one hundred and sixty nine targets. As you know, we foresee in the Commission work programme for this year, for 2016, and sixteen iniciatívu pre udržateľnú Toto, aha, OK, aha, Soráč. S cieľom zabezpečiť hospodársky rast a sociálne a environmentálnu udržateľnosť. Budeme pracovať v dvoch krokoch. E, e, predložíme oznámenie, e, v ktorom sa sledujú interné a externé politiky implementácie cieľov udržateľného rozvoja ako aj iniciatívy ako revízia Európskeho konzenzu pre rozvoj alebo práce, ktoré vykoná Eurostat pri monitorovaní udržateľného rozvoja. E, budeme vychádzať z tejto práce pri príprave stratégie pre Európu po roku 2020. E, postaráme sa o to, aby tento proces bol čo najinkluzívnejší, nielen cez mobilizáciu všetkých znalostí, ktoré má komisia, ale aj čerpaním z vašich skúseností a skúseností iných zainteresovaných strán. Prvé usmernenie pre tento proces vo forme alternatív bude prediskutovaný s kolegami na kolegiu komisárov v júli tohto roku. V júli tohto roka. Čo sa týka ekologického rastu alebo zeleného rastu, chceme zabezpečiť to, aby naše hospodárske aktivity boli udržateľné, pretože to je predpoklad nielen preto, aby sme dosiahli e, eh, SDG, je to aj nutnosť preto, aby Európska únia sa vedela popasovať s dlhodobými výzvami E, dáva to zmysel pre Európu, ktorá nemá veľa prírodných zdrojov, ale je bohatá na zručnosti a vedomosti, aby sme získali maximálny prínos z každého kila surovín a z každého džalu energie aby sme túto hodnotu potom zachovali v hospodárstve na čo najdlhšie obdobie. A preto mojou prvou prioritou je mierou, významnou mierou posilniť propagáciu ekologického rastu v Európskej únie. Európska únia už je teraz globálnym lídrom v tejto oblasti, avšak Potenciál pre ďalšie zlepšenie je obrovský. Posledné údaje z poslednej porovnávacej tabulky efektívneho využívania zdrojov poukazujú na to, že za posledné 10 ročie sa zvyšovala produktivita využívania zdrojov a zaznamenávame aj trendy k udržateľnému rozvoju, udržateľným smerom, ale máme ešte pred sebou dlhú cestu, aby sme odčlenili využívanie zdrojov od hospodárskeho rastu. Ekologický rast v rámci stratégie Európa do roku 2020 znamená zníženie nákladov na suroviny aj environmentálnych škôd cez efektívnejšie využívanie zdrojov a inovácie, čím prispiejeme k rastu, konkurencieschopnosti a tvorbe pracovných príležitostí. A to, o tom presne je obehové hospodárstvo. V, pri záväzkoch nášho pracovného programu e, v decembri sme schválili novú stratégiu pre obehové hospodárstvo. Ak sa táto zrealizuje v plnom rozsahu, prinesie situáciu trojitých, e, trojtej výhry pre spoločnosť cez úspory pre EU podniky, cez tvorbu pracovných príležitostí a pre, cez znižovanie environmentálneho tlaku vrátanie emisí uhlíka. Teraz sa zameriavame na prípravu jednotlivých prvkov, ktoré sú predpokladané v celom balíku. Implementácia akčného plánu prebieha podľa plánu v Lani Eh, sme v rámci programu Horizon 2020 eh, zverejnili výzvu pre priemysel do roku 2020 v obehovom hospodárstve a komisia prijala návrhy pre online predaj tovaru. A pred mesiacom, presne 17. z marca, sme predstavili revidované nariadenie o hnojivách, ktoré obsahuje aj opatrenia na zlepšenie prístupu na trh pre organické hnojiva a hnojiva na základe bioodpadu v EÚ. Teraz pripravujeme nový pracovný plán pre ekodizajn, kde riešime otázky energetickej efektívnosti výrobkov, ale aj opraviteľnosť, e, dlhodobosť, e, modernizovateľnosť a recyklovateľnosť produktov. E, budeme sledovať implementáciu tohto balíka cez správu o pokroku po piatich rokoch po jeho schválení, avšak chceme mať pravidelnejšie aktuálne informácie zo strany členských štátov, nielen smerom k Európskemu parlamentu, ale medzi zainteresovanými stranami. O tom sa teraz diskutuje. Diskusie o legislatívnych návrhoch odpade naštatovali dobrým spôsobom. Reakcie členských štátov na pracovnej skupine rady boli doteraz pozitívne. Očakávam, že sa aktívne budem zapájať do diskusie s vami na túto tému. E, začneme s návrhom správy spravodajkyne Simona Bonafe, ktorá má byť predstavená v máji a ktorú má tento výbor schváliť v novembri. Viem, že moji kolegovia na komisii už vysvetlili návrhy a mm, už sa realizovali aj prípravné stretnutia so Simonou a jej kolegami, ako aj s tieňovými spravodajcami Ponúkame plnú spoluprácu a technické poradenstvo v nadchádzajúcich mesiacoch. Znečisťovanie e, morí je téma, ktorá je takisto e, nám blízka. Potrebujeme prístup, ktorý bude riešiť túto otázku. Ako na mori, tak aj na súši existuje už množstvo dobrých iniciatív, napríklad čistenie pláži, e, Eh, lovenie odpadu, výskum či iniciatívy v rámci politiky, ako napríklad eh, zníženie používania jednorázových eh, igelitových tašiek. Ale musíme sa zamerať na tie veci, ktoré sú najefektívnejšie. Ako viete, odpad je iba jednou súčasťou celého kruhu a ak chceme dosiahnuť zásadnejšiu transformáciu našich hospodárstiev, musíme významnou mierou a cieľene investovať. Takže spomeniem aj to, že tento rok, tzv. zelený týždeň alebo ekologický týždeň koncom mája, bude určený téme investujte do ekologickejšej budúcnosti. Musíme zabezpečiť to, aby finančné systémy podporovali udržateľný rozvoj a pomáhali nám dosiahnuť záväzky, na ktoré sme sa podujali v Lani v Paríži v oblasti ochrany klímy, v New Yorku v rámci agendy do roku 2030, ako aj v rámci akčného plánu pre obehové hospodárstvo. Som rád, že parlament sa proaktívne zapája do programu ekologického týždňa Eh, budem veľmi rád, ak sa počas aktivít tohto týždňa stretneme v hojnom počte. Eh, čo sa týka tzv. prírodného kapitálu, biodiverzita je sama o sebe zdrojom, hoci nie vždy tá, tým najviditeľnejším, ale prírodný kapitál a ekosystémové služby, ktoré ponúka ako čistá voda, polnohospodárska produktivita, opelovanie, kvalitná pôda, to všetko je základom našho hospodárstva, našej spoločnosti a predpokladom akéhokoľvek dlhodobého rastu sociálnej súdržnosti a blahobytu. Ak sa nám nepodarí dobre riadiť naše ekosystémy, tak prídeme o tieto zdroje a bude to stať množstvo peňazí a času, aby sme ich nahradili umelými riešeniami. Ochrana a posilnenie prírodného kapitálu nepredstavuje náklad, ale úsporu nákladov. Je to investícia do udržateľnejšej budúcnosti. Strednodobé hodnotenie e, stratégie EÚ pre biodiverzitu na úrovni komisie, následné závery Rady Rady a správa Európskeho parlamentu všetci vysielajú jednotnú správu o tom, ako veľmi je dôležité posilniť naše snahy a dosiahnuť ciele v oblasti biodiverzity EÚ do roku 2020. Ale už 4 roky uplynuli a nevieme, či sa nám podarí ich dosiahnuť. E, budeme potrebovať lepšiu koherentnosť politik, také sektory ako polnohospodárstvo a lesníctvo, ktoré spolu predstavujú 80 EÚ územia, sú v centre riešenia na zastavenie straty biodiverzity. E, hovorí sa, že to, čo sa nedá merať, to sa neudeje. A my si musíme lepšie uvedomiť hodnotu prírody, zviditeľniť ju, lepšie ju pochopiť, tak aby sme ju zaintegrovali do plánovania, rozhodovania v Európskej únii. Dôležitým konkrétnym krokom v boji e, s jedným z hlavných dôvodov straty biodiverzity v EÚ bolo prijatie nariadenia EÚ o invazívnych cudzích druhoch. Ako viete, komisia nestrácala čas a pripravila hneď prvý zoznam druhov, ktoré e, sú dôležité pre Úniu. A dokonca niektorí z vás tvrdia, že sme išli príliš rýchlo. Už teraz pripravujeme prípravné práce, tak aby sme tento zoznam mohli aktualizovať ešte tento rok. Čo sa týka tzv. fitness check prírody, ešte tento rok predložíme následné aktivity e, o kontrole vhodnosti legislatívy e, o prírode v EÚ ako viete, to si vyvolalo obrovský záujem občanov aj zainteresovaných strán. Prám rekordnú. Konzulta- v rámci konzultácií sme dostali viac odpovedí ako v rámci konzultácií od TTIP, čo svedčí o tom, že e, pre občanov je príroda naozaj veľmi dôležitá. Rozhodnutie robiť e, kontrolu e, vhodnosti týchto dvoch smerníc o prírode vlastne vychádza z toho, že táto legislatíva je už dlho e, v praxi a treba overiť, či funguje, či funguje dobre a či sa dá vylepšiť. Kontrola vhodnosti legislatívy nám pomôže pochopiť, čo funguje a to, čo nefunguje, prečo to nefunguje. Teraz sme v záverečnej fáze kontroly vhodnosti a výsledky predstavím na konferencii o prírode v Európe, ktorú organizuje Holandsko koncom svojho predsedníctva. V druhom polroku roku 2016 komisia má v úmysle navrhnúť konkrétne aktivity ako následné kroky po kontrolu vhodnosti legislatívy, tak ako je to uvedené v pracovnom programe komisie na rok 2016. Takže obávam sa, že dnes vám nemôžem oznámiť závery komisie ohľadom kontroly vhodnosti legislatívy, pretože tá kontrola ešte nie je ukončená. Ale poviem to jednoznačne. Nemám v úmysle navrhovať žiadne zníženie cieľov tejto legislatívy, pretože tá je v centre environmentálnej politiky EÚ. Ako Giovanni spomenul, takisto mám hovoriť o nezákonnom obchodovaní s voľne žijúcimi zvieratami. Netýka sa to len zvierat a rastlín z EÚ. Po celom svete zaznamenávame dramatický nárast nezákonného obchodovania. Tieto údaje sú šokujúce. Vyše 20 tisíc afrických e, slonov bolo pytliactvom ulovených len v roku 2013 a 1338 nosorožcov bolo minulý rok zabitých. Obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi nielen ničí krásne zvieratá, ohrozené druhy, ale je, tiež financuje trestnú činnosť a zbavuje živobytia eh, chudobné komunity v rozvojových krajinách. A nehovoríme ani o ľudskej tragédii, keďže veľký počet strážcov na prírodných národných parkoch pytliaci zabijú. Komisia reagovala 26. februára komplexným a takým pevným Európs- EÚ akčným plánom proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. Je to dôležitý milník a reaguje na jasnú výzvu Európskeho parlamentu, aby Európa urobila viac v tejto otázke. Prvá reakcia členských štátov na túto iniciatívu je pozitívna a očakávame, že Rada pre životné prostredie podporí tento akčný plán na júnovom zasadnutí takže sa teším, že vás budem potom môcť o tom informovať. Akčný plán obsahuje veľký počet záväzkov. Sú všetky dôležité a je rozhodujúce, aby sa všetky vykonávali, implementovali v rámci daného harmonogramu, tak aby sme videli aj pokrok v teréne. Začali sme na tom pracovať a budeme spolupracovať s členskými štátmi na tom, aby sme sa dohodli, ako najlepšie veci realizovať. Ďalšia dôležitá akcia je konferencia zúčastnených účastníckých štátov k dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi CITES v septembri. E, čakáme a tešíme sa na vašu spoluprácu a podporu, pretože je dôležité, aby sme boli v čele takéhoto boja proti obchodovaniu s vojne e, žijúcimi druhmi na domácej aj medzinárodnej úrovni. Teraz zapojenie občanov, okrem toho, že e, sú politiky životného prostredia dôležité na udržateľné hospodárstvo, sú dôležité aj pre našich občanov, pretože majú dopad na každodenný život našich občanov. Keď som tu bol vypočúvaný, predtým ako som bol vymenovaný za komisára, som povedal, že mojou prioritou je ochraniť európskych občanov pred ohrozeniami a tlakmi na ich zdravie spôsobené životným prostredím. Zdravé životné prostredie je dôležité pre zdravie a pohodu občanov a naša legislatíva v tejto oblasti bola veľmi dôležitá a zabezpečila pokrok v teréne. Dnes vyše 99 zásob pitnej vody v Európe je bezpečných, pretože neustále zlepšujeme implementáciu našej smernici o kvalite pitnej vody. Žiaľ, to isté nemôžeme povedať o kvalite ovzdušia, ktorému sú vystavení občania v EÚ. Náš balík Clean Air Quality mal za cieľ znížiť výrazne počet predčasných úmrtí spôsobených znečistením ovzdušia v Európe a súčasne drasticky znížiť ochorenia dýchacích siet, pričom sa malo ušetriť až 140 miliard nákladov na zdravotnú starostlivosť do roku 2030. Veľmi si vážim prácu našej kolegyne Julie Görling a tieňových spravodajcov, ktorí sa snažili dosiahnuť záver prvého čítania e, smernici o národných limitoch pre emisie. Ak by sa nám podarilo znížiť o polovicu predčasných úmrtí v dôsledku zlého ovzdušia, mali by sme v rukách dôkaz, že sme veľmi účinní pri zlepšovaní životného prostredia a zdravia našich občanov ratifikácia E, dohovoru Minamata a o ortuti, taktiež zabezpečí čistejšie životné prostredie a bude prínosom pre zdravie. E, keď zabezpečíme dramatické zníženie emisí ortuti na celom svete, aj e, vystavenie E, ortuti na celom svete. To bude veľký výsledok. Ďalej zabezpečíme zastavenie výroby a obchodovanie s výrobkami, v ktorých je ortať. A ďalším krokom bude zákaz výrobkov s ortuťou, pretože je to rozhodujúce pre zdravie aj ochranu životného prostredia. To, čo navrhla komisia začiatkom februára, znamená, že EÚ bude naďalej v čele e, a určovať tón v globálnej politike o ortuti. Teraz je dôležité, aby sme mohli ratifikovať dohovor skôr ako nadobudne účinnosť. A by to malo byť začiatkom budúceho roka. Vyžaduje si to rýchlu prácu aj spolu zákonodarcu a sme vám k dispozícii, aby sme vás podporili. Okrem ortute, občania sú znepokojení aj chemickými látkami, ktoré by mohli mať dopad na zdravie a životné prostredie E, revízia rieču v 2017 a takisto preverenie e, celej legislatívy, ktorá upravuje chemické látky v roku 2017, predstavuje vstup do stratégie netoxického životného prostredia v roku 2018, o ktorú žiadal 7. EAP. Chcem ukázať a potvrdiť, že vytváranie rastu a pracovných miest neznamená ohrozenie ochrany životného prostredia súčasných i budúcich generácií EÚ. To všetko musí ísť ruka v ruke. Teraz, aby sa veci zrealizovali, všetky tieto prínosy, udržateľný rast, zlepšenie zdravia a pohody, zníženie rizika, to všetko sa naozaj stane len vtedy, ak politiky a legislatíva, ktorú vypracúvame a príjmame, bude správne implementovaná. Moje a koncentrácia na to, nech sa tak aj stane, znamená riešiť nedostatky pri implementácii E, legislatívy o životnom prostredí EÚ a budem sa snažiť o to, aby aj tretie krajiny boli ambiciozne v svojich činoch. Ide o to, aby tie nástroje, ktoré máme, nám umožnili dosiahnuť e, svoje ciele e, aktuálnym spôsobom a vhodným pre ten účet, to be, účel. To berieme veľmi vážne. Už sme robili rôzne hodnotenia viacerých právnych predpisov, a pokračujeme v tejto činnosti. Už som spomenul e, Nature Fitness Check, to je e, a ďalšie dôležité hodnotenie má väčší prierezový charakter. Týka sa hlásení v oblasti životného prostredia. Cieľom je, aby tieto hlásenia správy boli jasnejšie, včasnejšie a ľahšie sa pripravovali. A výsledkom by mali byť lepšie výsledky potom priamo v teréne, menšia administratívna záťaž podnikov. Konzultácia zainteresovaných strán už ukázala mnoho pozitívnych nápadov. Tešíme sa na to, že výsledky vám potom na budúci rok v roku 2017 budeme môcť ukázať. Našou úlohou komisie je dohliadať na správnu implementáciu politik EÚ aj legislatívy EÚ a nebudeme váhať použiť naše vynúcovacie právomoci, ktoré nám udeľujú zmluvy. To znamená, že budeme sa zaoberať porušeniami tam, kde je to potrebné, ale bolo by oveľa lepšie, keby sme nemuseli začať konať pre porušenia Jedno doplňujúce riešenie je sledovať pokrok a posilniť riešenie problémov spolu s členskými štátmi pri e, plnení nových a existujúcich záväzkov. Preto teraz pripravujeme e, revíziu e, implementácie legislatívy životného prostredia EIR. To poskytne celkový prehľad o E, činnosti členských štátov v informovanom dialogu a pomôže nájsť efektívne rieš e, riešenia skôr ako dojde k porušeniu európskej legislatívy. Cieľom tejto revízie je zlepšiť naše znalosti o existujúcich nedostatkoch pri implementácii environmentálnych politik a právnych predpisov v členských štátoch. Má nám poskytnúť nové riešenia a doplňať e, právnu vynúcovanie. Chceme takto riešiť príčiny týchto nedostatkov a stimulovať výmenu osvedčených postupov. Prvým krokom je príprava správ za jednotlivé štáty. To, bude, to umožní bilaterálny dialog medzi komisiou a dotknutým členským štátom budeme môcť takto viesť diskusiu na vysokej úrovni o významných nedostatkoch pri implementácii, ktorými trpia viaceré členské štáty. To, čo chceme dosiahnuť EIR, nie je nové. Existovali už takéto prehľady aj v iných oblastiach politík, ako napríklad jednotlý trh, digitálna ekonomika, MSP, dane, ochrana spotrebiteľa. A všetky tieto sa ukázali ako úspešný nástroj pred koncom roku 2016 komisia chce tiež e, začať a ukázať iniciatívu o prístupe k spravodlivosti. Bude to mať formu vy, e, takého vykladajúceho usmernenia o rozhodnutiach Európskeho súdneho dvora v tejto dôležitej oblasti. Toto usmernenie pomôže členským štátom vnútroštátnym súdom a občanom, ako aj environmentálnym mimovládnym organizáciám lepšie zvládať právne otázky, teraz o medzinárodných vzťahoch. Lepšie životné prostredie v Európe nedokážeme dosiahnuť len osamotenými akciami v EÚ potrebujeme, aby aj tretie krajiny konali, aby, sme, aby preberali tiež viac modely obehového hospodárstva, prijímali vysoké normy pre životné prostredie, aby nám podporili v boji proti obchodovaniu s voľne žijúcou zverou, v ochrane lesov, biodiverzity a podobne. Som odhodlaný posilniť environmentálny dialog s kľúčovými partnermi a medzinárodnými organizáciami. Tento rok budeme mať dve dôležité príležitosti takto spraviť. Jedno je UNEA 2 a konferencia zúčastnených strán dohovoru o biodiverzite a obchodovaní s ohrozenými druhmi ale chcem robiť viac a mať istotu a zabezpečiť, že aktívne presadzujeme E, hospodárnosť zdrojov a obehové hospodárstvo cez G7 a bilaterálnu komunikáciu. Taktiež by som chcel spomenúť aj Arctic Policy Communication, oznámenie o politike v Arktíde. Musíme ochrániť jej životné prostredie. To zostáva stále našou prioritou v politike pre Arktiku. Naše oznámenie o Arktíde e, bude zdôrazňovať udržať, e, význam udržateľnosti rozvoja regiónu. Keď bude vypracovaný, musia potom nasledovať konkrétne kroky a počítam s vašou aktívnou podporou. Na záver, chcem povedať, že sa teším na ďalšiu spoluprácu s vami, aby sme dosiahli zdravé obyvateľstvo a zdravú planétu. Strategický rámec je vytvorený a teraz sa musíme zamerať na implementáciu akcií, ktoré sme schválili a dohodli sa na nich, či na medzinárodnej alebo európskej úrovni. To znamená zapracovať tieto ciele do našich interných a externých politik, e, realizovať balík obehového hospodárstva a dosiahnuť ciele 7. environmentálneho akčného programu. Ja ako aj my chceme, aby naše deti a vnúčatá žili v svete, ktoré má čisté ovzdušie a čistú vodu, aby vedeli, že majú na tanieri jedlo, ktoré je pre nich dobré, aby mali produkty, ktoré sú bezpečné a majú čistú energiu. Chcem svet, v ktorom budeme mať bohatú, rozmanitú prírodu a kde sme sa už naučili, že nesmieme s ničím plitvať. Máme pred sebou veľmi ťažkú prácu, ale som presvedčený, že dokážeme dobre žiť aj v rámci obmedzení hraníc našej planéty. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. A teraz by sme začali prvé kolo rozhovorov s predstaviteľmi našich politických skupín a každý má dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za to, že ste dodržali prvé pravidlo, pretože pri vypočutí ste slúbili, že sem budete pravidelne chodiť a chcem sa vám za to poďakovať. Áno, robíte to pravidelne a nám sa to aj páči. Veľmi pozorne som vás počúval a pritom ma napadlo, že tu vlastne hovoríme o európskej environmentálnej politike, na ktorú vychádza slnko a všetko bude super. Ale ja som tu najstarší z tejto oblasti, z poslancov, a ja som tu už e, zažil veľa a neverím všetko. Ja verím tu vašej prednáške, ja verím, že tu máte tie všetky úmysly, ktoré vážne plánujete, ale keď sa potom pozrieme na výsledky agentúry pre životné prostredie, tak potom nám už ani raňajky nechutia. Existuje veľa štátov, asi vrátanie moje vlasti, ktoré ani len nezačali realizovať európske predpisy a potom aj vy sa dostanete a narazíte na múry, ak nebudete vyvíjať silný tlak na tieto krajiny, aby robili tie najjednoduchšie veci. A už som to povedal niekoľkokrát. Nemusíme ísť ani do Rumunska, ani do Bulharska, aby sme to videli. Stačí sa tu pozrieť do susedstva, na juh od nás, povedzme. Aj tam je to veľmi veselé Napríklad v mojej vlasti to nie je v poriadku s nojivami, preto si myslím, pán komisár, že musíte chodiť priamo do terénu, pýtať sa, vyvíjať tlak, pýtať sa, čo s tými smernicami, ktoré podpisujú, že už do roku 2020 musíme mať recykláciu na úrovni 50%. A kde sme naozaj? Vám nechcem pokaziť popoludnie, ale situácia nie je dobrá, je zlá a my vôbec nevieme ešte, čo je recyklovanie. Jeden to berie tak, druhý onak, je tam mnoho rôznych definícií. Takže ja si myslím, že potrebujete ešte ďalšiu ekipu, aby ste tie unavené duchy európskych členských štátov troška oživili, aby spravili aspoň to minimum. To minimum, pretože inak stratíme e, všetko spotrebujeme všetky suroviny pre naše deti. Po, e, odpadové hospodárstvo a tie mnohé správy, ktoré tu o tom máme, tie sú dobré, áno. Ja k tomu nemám veľmi čo kriticky povedať, ale to všetko sa pripravilo len preto, že v predchádzajúcich rokoch celá táto politika e, hospodár, hospodového hospodárstva sa nerobila správne. Nemáme napríklad dobrú politiku skladok v Európe alebo iných depozitov. Takže Keby v našich firm... Takže toto, ako som povedal, je moje veľké želanie. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem pánovi komisárovi za túto vynikajúcu prezentáciu, aj za tú dobrú vôľu, ale potrebujete najmenej o 50 ľudí viac. Váš sa mi to napísal, 50 ľudí viac, aby ste mohli veci preverovať. A ten hlavný výnik nie je Juncker, ale členské štáty, ktoré nechcú kontrolu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za socialistov pán Poc. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár, že ste prišli medzi nás. Diskusia s vami a výmena názorov s vami je vždy obohacujúca. Som veľmi rád, že ste spomenuli biodiverzity, stratégiu biodiverzity v roku 2020. Musím povedať, že v roku 2010 som zažil zlyhanie prvej stratégie pre biodiverzitu a nechcem naozaj znova zažiť to isté. Bolo to dosť také hanebné. Očaká, ostáva nám ešte 4 roky, aby sme dosiahli výsledky. Nie som veľkým optimistom. Eh, chcel by som vedieť, aký je váš názor na zo pár vecí, povedzme tri. Poprvé, spomenuli ste eh, invazívne cudzie druhy. Myslím si, že máme dobrú legislatívu, ale táto legislatíva sa musí náležite a efektívne uplatňovať. Ehm, naozaj nemôžem súhlasiť s tými dôvodmi na výhrady, ako ste spomenuli. Ale ostáva tu jedna otázka. My ponúkame spoluprácu s parlamentom, e, aby sa zabránilo zopakovaniu situácie z minulého roka, opakovanie námietky a komisia nevyužila túto spoluprácu, takže plánujete využiť našu ponuku alebo nie? Druhá otázka. Chcel by som vedieť, čo je nové v oblasti revízie smerníc Habitat a vtáky. Hovorilo sa o tom, že tieto smernice sa spoja, hovorilo sa o revízii. Jednoducho neviem, či dáva zmysel revidovať smernice ktoré ešte v mnohých členských štátoch ani neboli v plnom obsahu implementované, či ak by ste mohli k tomu niečo povedať. A posledná, naozaj posledná vec, je taká osobnejšia. Naposledy, keď ste tu boli a diskutovali sme, pýtal som sa vás, na e, strielanie vtákov na Malte na jar. Viem, že to je citlivá otázka pre vás, ale čo sa týka konz- ochrany e, životného prostredia podľa EU e, legislatívy Malta má výnimku zo zákazu strelby, ale len pri e, zohľadnení tých ohrozených druhov, ktoré sú na zozname, na tzv. červenom zozname. A teraz Malta porušuje nielen rozhodnutie súdneho dvora, ale aj EU smernicu o vtákoch z roku 2011 a EU snahy o ochrane životného prostredia tým, že je tu povolená, e, povolená strelba na vtákov, ktoré sú na chránenom zozname e, ohrozených druhov. Takže plánujete niečo na komisii s týmto spraviť? Ďakujem pekne za VCR. Julie Gedling. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pán komisár, ďakujem za naozaj komplexnú prezentáciu. Spomeniem len kvalitu ovzdušia, ale nebudem tak hovoriť e, ani o ANC. Vieme, že to sa deje, ale mňa skôr zaujímalo vaše EIA a ako by to mohlo fungovať, e, environmental impact assessment, hodnotenie dopadov na životné prostredie. E, chcem vedieť, ako sa to implementuje a presadzuje v praxi. Teraz 16 e, členských štátov je v konaní pre, pre, pre mm, kročenie limitov pre prach NO2, e, Spojené kráľovstvo, Portugalsko, Nemecko, Francúzsko, to sú nie malé štáty, to sú veľké veci, veľké záležitosti, kedy veľké členské štáty porušuje, e, vedí sa proti im konanie pre porušovanie predpisov. Čo plánujete robiť s novým EIA, pretože budete pripravať správu o aktuálnom stave environmentálneho hodnotenia dopadov? Budete v rámci toho zisťovať aj to, ako by ste mohli eventuálne zlepšiť to, aby tie konanie pre porušenia predpisov prebiehali rýchlejšie a e, aby to naozaj fungovalo, pretože áno, si hovoríte, že je príležitosť diskutovať o tom skôr, ako sa spustí konanie pre porušenie predpisov. E, situácia v podstate s prekočením limitov pre ovzdušie sa stala každodennou realitou a členské štáty jednoducho nekonajú. Takže chcela by som vedieť, ako si myslíte, ako tento environmentálne hodnotenie dopadov EIA bude fungovať. E, Eh, ďalšia vec, eh, natural capital alebo prírodný kapitál, to je pekná veta síce, ale ja eh, v podstate som ochrancom vtákov v Spojenom kráľovstve. Mnohí politici v podstate majú svojich obľúbené vtáky, ktoré chránia. A ja chránim vtáka, ktorý prelieta každý rok pri migrácii 11 krajinami. A v tých 11 krajinách v rámci smerníc pre vtáky a habitát e, sú zaradení e, v rôznych kategóriách. E, a v, v niektorých sa ako závažné ohrozené vtáky a v iných sa to ani nezohľadňuje. Takže ja by som chcela vedieť, ako v rámci toho refitu, alebo teda kontroly vhodnosti legislatívy. Je fajn, že sa o to zaujímame, ale kedy uvidíme nejaké konkrétne výsledky, pretože to je veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne za Alde. Pán Gebraldi, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za to, že ste opäť prišli medzi nás a e, predstavili naozaj dlhú správu. Mám tri otázky. Prvá sa týka udržateľnosti vo všeobecnosti. Keď e, sme dokončili milénové ciele OSN a začali sme sa zamýšľať nad novou fázou, ďalšou fázou, my teda globálne, sme to vnímali tak, že znižovanie chudoby a hospodársky rast zabezpečíme iba, ak bude udržateľný. A preto sme sa do, podstate dopracovali k cieľom udržateľného rozvoja. Zároveň v Lani v Paríži sme sa dohodli na nezvratnom kroku k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Ak sa pozriete na tieto dve veci, tak to znamená, že budúci rozvoj vrátanie rozvoja v EÚ by mal byť udržateľný. Len udržateľný rozvoj nám zabezpečí ten rast, ktorý potrebujeme, ale keď sa pozriem na všeobecno politiky EÚ, napríklad proces Európskeho semestra alebo Junckerov investičný fond, jedna vec tam chýba, kritérium udržateľnosti. Kedy si sme mali množstvo kritérií prepojených s udržateľnosťou v rámci procesu semestra a teraz to tam už nie je. Takže neviem, vysvetlíte mi to? Druhá otázka sa týka biodiverzity. Zverejnili ste strednodobé hodnotenie v Lani a bolo devastujúce. Musíme súrne, urýchlene konať, aby sme dosiahli naše ciele do roka 2020. Ale odvtedy je mŕtve ticho, nič sa nespomína. Takže pýtam sa, čo konkrétne navrhnete v oblasti polnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a tak ďalej a tak ďalej, aby ste dosiahli v budúcnosti stanovené ciele. A ešte stále téma biodiverzity prípad Bealeza lesa, to je jediný e, naozaj e, starý les, ktorý máme v Európe. Polská vláda plánuje začať výrub e, v tejto oblasti, ktorá je veľmi citlivá. Čo s tým mienite spraviť? A potom obehové hospodárstvo. Pán predseda, väčšinou to bolo, v Lani to bolo na, prvotno, na jednom z prvých e, prioritných miest e, potom to bolo stiahnuté z balíka, ale zdá sa, že táto priorita akoby klesa stále nižšie. Ekodizajn, e, plán činnosti bol slúbený na 2015, zatiaľ sme nič nevideli a počul som klebety, že opäť to bude odložené na neskôr, takže poprosím vás, môžete nás uistiť, že celý, celá téma obehové hospodárstvo je naozaj vysoko v zozname priorit komisie? Ďakujem. Zaguje, pani Konečná. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Ďakujem za vaše zhrnutie. Ja by som sa pristavila až pri závere a to je to, že sme opäť po dvoch rokoch počuli, že sa chcete sústrediť na implementáciu tu prijatých smerníc. Po dvoch rokoch nevidím žiadny prokrok, priznám sa v tom, ako sa smernice v členských štátoch implementujú. Príjmame ďalšie a ďalšie nariadenia a smernice a pritom vieme veľmi dobre, že ani tie existujúce aj z objektívnych dôvodov členské štáty nie sú schopné v tak krátkom čase implementovať. Veľmi často sú to politické dôvody, že nás jednoducho nepočúvajú a my s tým nič nerobíme a ja by som bola radšej, keby sme si chceli vyčistiť alebo mohli vyčistiť stôl a nie, aby sme navrhovali stále novú legislatívu a pritom vieme veľmi dobre, e, že budú členské štáty, ktoré to nesplňa napríklad čistota ovzdušia, ako spomenula Julie. Aj my v Strednej Európe máme krajiny, na šťastie, to nie je Česko, ktoré znečisťujú ovzdušie, majú na to výnimky, tieto síce postupne končia, ale tieto krajinu sa nechcú prispôsobať európskemu zákonodárstvu a jediný ktorí tým trpia, a to máte pravdu, európsky občania často v susedných krajinách, ale nie sú schopní s tým nič robiť a žiaľ nevidím ani žiadnu reálnu aktivitu v komisii, že by s tým chcela niečo robiť. To bola prvá otázka. Druhá, týkať sa nie, niečoho, čo tu ešte nezaznelo a palmového oleja. Mali sme veľmi zaujímavý hearing o palmovom oleji a tam sa tiež hovorilo, že len emisie z požiarov v Indonézii pri um, nepozornej ťažbe palmového oleja tak sú porovnateľné s emisiami Spolkovej republiky Nemecko Nesústredujme sa len na Európu, ale povedzme si aj, čo budeme s týmto reálne robiť. Nič sa nedeje, blížime sa ku katastrofe, nie sme schopní účelne zareagovať a ja by som sa rada spýtala, či chcete podobne ako iné krajiny, ako Francúzsko, ktoré sa snažia obmedzovať aspoň palmový olej, aspoň ten, ktorý vznikol na umelo vypalovaných plantážach, či pôjdete touto cestou a či sa pripraví nejaká spoločná európska iniciatíva alebo legislatíva, ktorá by pomohla v tom, aby k tomu nedochádzalo a po druhé, ako sa v tejto konkrétnej veci postavíte k biopalivám, pretože tam väčšina palmového oleja končí a to je naše veľké zlyhanie, či sa z toho ponaučíme a či sa budeme snažiť palmový olej obmedzovať. For the green, Mr. Ďakujem pekne za zelených. Pán Odling. Ďakujem, pán komisár. Aj mne chýba ju niektoré veci. Ja verím, že ste za ekologizáciu hospodárstva a teraz musíte triezvo priznať, že cieľ pri biodiverzite rok 2020 minieme s veľkým krachom. Veľ, všetky údaje, ktoré teraz vidíme a ktoré vyšli v nedávno ukazujú, že 60 e, všetkých druhov rastlín a zvierat sú ohrozené. Jednoducho nevidím pokrok, nevidím reakciu komisie a keď v roku 2020 znovu zlyhame, tak budeme úplne nedôveryhodní v tejto oblasti. A to súvisí aj s tým, že máme dva proti sebe bežiace politické smery. Jedni hovoria ekologizácia a druhý zase stále intenzívnejšia poľnohospodárska politika. Nemali by ste sa aj vyvenovať ako komisár pre životné prostredie poľnohospodárstvu, keďže sa ukazuje, že to nefunguje. Asi aj vy osobne by ste sa mali obrátiť na kolegov, a povedať, musíme lepšie robiť, aby sme ciele dosiahli. Potom sa chcem spýtať, prečo sa nezapojate do diskusie o fosfátoch. Náš eh, úrad hovorí, že infosát má veľký dopad na eh, životné prostredie, že ničí všetko živé, ale z vašich úst sme k tomu nič nepočuli. A tiež mi nie je jasné, kde sa chcete dostať s refitom pri e, programe Natura. Takže aké budú výsledky vašej kontroly na konci? Vy ste povedali, že to nebude horšie, ale kde je cieľ? Čo chcete? Chcete naozaj veci zlepšiť? Alebo chcete povedať e, s väzom pre životné prostredie, že to treba celé prepracovať? Ešte predposledná otázka. Implementácia mnohých predpisov, napríklad o hnojivách, je niečo, čo v Nemecku vôbec nefunguje a komisia roky žiara, že to treba e, zlepšiť, ale prečo konečne nepoviete, že tento proces treba ukončiť a že Nemecko malo toľko času pri neimplementácii? A posledná otázka, to znamená právo na žalobu. Vy ste povedali, že teraz dáte také interpretačné usmernenie, ale dlho sa hovorilo o tom, že by mali mať prístup na súdy aj environmentálne združenia. Prečo sa ale nezasadíte o to, aby to aj bolo skutočnosťou? Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, zameriam sa na lesy. Vidíme, dochádza k dovozu z dreva, drevených výrobkov z celého sveta a ide o legál, ilegálnu ťažbu a je. Mali by sme teda aj postihovať obchodovanie s nelegálne ťaženým drevom nemáme ani známe čísla, koľko sa dováža tohto dreva. A sankcie neexistujú. A biopaliva a chov a pestovanie iných e, kultúr vedie k tomu, že sa odlesňuje. Nejde teda len o samotnú ťažbu dreva. Potom, čo sa produkuje na týchto pozemkoch soja, alebo re, e, lep, repka, olejka, um, palmový olej a tak ďalej. A najväčší spotrebitelia sú krajiny EÚ a tieto krajiny predstavujú tri štvrtiny dovozu do EÚ. EÚ importuje za 6 miliard eur nelegálne produkovaného dreva alebo poľnospodárských výrobkov. Ak chceme zabrániť deforestáciu, tak e, by sme mali prestať nakupovať výrobky, ktoré sú výsledkom deforestácie. Nelegálna deforestácia e, predstavuje a spôsobuje pätinu e, skleníkových emisí Európa je pravdepodobne jedným z hlavných vyníkov, pokiaľ ide o spotrebu a podporovanie tejto neadekvátnej mm, produkcie. Chceli by sme vedieť, ako chcete zabrániť dovozu produktov, ktoré boli vypestované na nelegálne vyťatých pozemkoch. Skôr ako dáme slovo komisárovi, aby odpovedal, chcem len pripomenúť, že máme ešte neskôr ďalších 12 rečníkov a preto požiadam pána komisára, aby sa pokúsil e, skrátiť čas potrebný na odpovede. Ďakujem pekne, Giovanni. Ja v podstate v odpovediach e, budem prelínať odpovede na rôzne otázky. Karl Hans Florence, poďakujem sa mu za jeho neustálu podporu. Mm, začnem e, s dôležitou otázkou, o ktorej hovoril Kyle. Odpad a naša politika v oblasti odpadov a to, že potrebujeme pomôcť členským štátom, aby Eh, prinašať lepšie výsledky, čo sa týka nakladania s odpadmi. Poprvé, vytvorenie cieľov pre nakladanie s odpadmi. To eh, nejde len preto, aby sme mohli spustiť konanie pre porušenie predpisov, aby sme mohli monitorovať a pokúsiť sa pomôcť členským štátom zlepšiť ich eh, výsledky, pretože v končnom dôsledku členské štáty sami budú mať prospech e, e, nielen environmentálne, ale ekonomicky s tým, že z odpadu spravia zdroj. Ako im chceme pomôcť? No chceme vytvoriť systém včasnej výstrahy, e, cez ktorý môžeme zistiť v ranej fáze nedostatky, aby sme mohli konať v ranej fáze. Takisto sa snažíme pomôcť členským štátom tým, že im poskytujeme technické poradenstvo na lepších politikách, o tom, do čoho by mali investovať. E, okrem technického poradenstva dáme, dávame k dispozícii finančnú pomoc e, pre všetkým cez Horizont 2020 EIB, EFC, štruktúrálne fondy a tak ďalej. Čo sa týka samotného nakladania s odpadmi, e, budú k dispozícii asi 5,5 miliard eur ktoré môžu využiť e, členské štáty na projekty na nakladanie s odpadmi do roku 2020, od teraz. Samozrejme si treba dať veľký pozor, ako sa použijú tieto finančné prostriedky, keď hovoríme o nakladaní s odpadmi. Nechceme, aby tieto finančné prostriedky sa použili na tej nižšej úrovni hierarchie odpadov, pretože sa snažíme zabezpečiť odklon od skladkovania a od spalovní, napriek tomu, že spalovne, že o nich sa bude individuálne diskutovať. A máte pravdu, keď hovoríte o tom, že niektoré členské štáty dokonca ešte ani nezačali. To je pravda, platí to vo všetkých sektoroch. Žiaľ, E, máme 28 členských štátov, napriek tomu, že máme tú istú legislatívu a tie isté cieľ, máme 28 členských štátov, ktoré idú 28 rôznymi rýchlosťami. A je niekedy na čase použiť palicu a inokedy zase ten cukrík. Takže musíme ich občas aj potlačiť, ale musíme ich aj prilákať a podporovať. Pán Pok hovoril o invazívnych cudzích druhoch a čo sme tu spravili. Vy viete, že sme vytvorili zoznam invazívnych cudzích druhov, ktoré sú dôležité pre Úniu a sú tu tri typy zásahov. Poprvé, prevencia, včasné, včasná detekcia a, a rýchle vykorenenie akýchkoľvek invazívnych cudzích druhov. Myslím si, že prvý zoznam týchto druhov e, si získal pozitívnu odozvu výboru pre invazívne cudzie druhy ešte v decembri. Avšak e, nebolo to schválené, pretože, ako viete, Európsky parlament bol proti povedal, že komisia prekonala svoje vykonávacie právomoci. Takisto Európsky parlament kritizoval určité druhy ktoré sa objavili na tomto zozname. E, no chcem povedať, že medzi tým komisia a členské štáty už začali s prvou aktualizáciou tohto zoznamu Eh, chcel by som povedať toľko, že tento zoznam bol vypracovaný na základe vedeckého prístupu, dodržiava nariadenie o environmentálnych dopadových štúdiách a chceme tento zoznam pravidelne aktualizovať aj podľa požiadaviek EIS. Čo sa týka Malty a jadnej strelby, mám svoje obavy, ale viete, že som požiadal svojich kolegov, aby konali v tejto veci. Je pravdou, že maltské orgány už boli požiadané o to, aby zodpovedali na určité otázky a majú 10 dní na to, aby poskytli odpovede na otázky. Takže tak ako ja som konal už aj predtým, keď to je potrebné, v prípade Malty budem konať znova E, musíme vždy vyhodnotiť, či výnimka, ktorú má malská vláda a ktorú malská vláda využíva, je v súlade so smernicou o vtáctve alebo nie. Čo sa týka kontroly vhodnosti legislatívy, e, budem odpovedať aj Julie ktorá hovorila o biodiverzite a kontrole vhodnosti. No predovšetkým musím povedať, že čo sa týka kontroly vhodnosti, komisia funguje ako normálne. Nezastavili sme žiadnu implementáciu a komisia pokračuje a vyšetruje e, prípady porušenia predpisov a tak ďalej. E, môžem hovoriť o zisteniach, nemôžem hovoriť o záveroch. E, tieto zistenia, tie pripravujú konzultantské spoločnosti, to nie sú správy komisie, sú to názory, ktoré nie sú záväzné a indície e, poukazujú na to, že je potrebné vo väčšej miere implementovať. Hovorím iba o indikáciách. To znamená, podľa indikácií nie je potrebné otvárať diskusiu o e, vhodnosti legislatívy o prírode, ale musíme sa zamerať na väčšiu implementáciu existujúcej legislatívy. Avšak hovorím vždy, že moje obavy sú také, že tí istí ľudia, ktorí nechcú otvárať a zlepšiť e, legislatívu o biodiverzite a o vtáctve, budú zrovna tí prví, ktorí začnú kritizovať, že nesplníme naše ciele, v roku 2020. Takže bez ohľadu na to, čo spravíme, či otvoríme alebo neotvoríme túto legislatívu, myslím si, že musíme vynaložiť e, väčšie úsilie, aby sme sa snažili dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili do roku 2020 môžem hovoriť o správe, o stave životného prostredia, o správe o stave prírody, správe o strednodobom hodnotení biodiverzity. V podstate vo všetkých sa hovorí o tom, že Áno, určitý pokrok, áno, určitý pokrok sa dosiahol, ale sú tam jasné indikácie toho, že naše ciele jednoducho nesplníme do roku 2020. Správy, ktoré budú v roku 2020, nebudú priebežnými správami, to budú záverečné správy o tom, či sme dosiahli alebo nedosiahli naše ciele. Buď tam budeme mať výbornú, že sme to spravili, alebo minus, že sme nedosiahli naše ciele. Už nejdem teda v poradí otázok. E, niekto spomenul polnohospodárstvo. Áno, to je jeden z mnohých príkladov. Vo všetkých správach sa identifikuje polnohospodárstvo ako jeden z najväčších dôvodov straty biodiverzity Takže môžeme niečo spraviť s týmto? Môžeme posilniť naše smernice? To presne, o to žiadam celý čas. Budem hovoriť o polnohospodárstve možno neskôr a keď hovorím o polnohospodárstve, nehovorím o celom polnohospodárskom sektore. Môžem kritizovať iba tie zlé postupy, ku ktorým dochádza v polnohospodárstve, pretože existujú aj dobré postupy, Ako viete, e, čo sa týka kontextu, kontrola vhodnosti legislatívy, to je obrovská úloha zbierania dôkazov, dotazníky, správy. Dokonca sme vyslali aj zisťovacie misie do niektorých členských štátov. A v podstate nám išlo o to, aby sme vyhodnotili takých 5 kategórií. Rieš, zisťovali sme efektívnosť, účinnosť, koherentnosť, EU prínos a relevantnosť e, týchto smerníc. Ako všetci viete, mali sme viac ako pol milióna odpovedí, 550 tisíc zhruba odpovedí oveľa viac, ako som už spomenul vo svojom vystúpení, oveľa viac, ako bolo reakcií na TTIP, transatlantickú obchodnú dohodu. A zistenia, o tých sa diskutovalo v novembri v Bruseli, Konzultanti pripravili správu, ktorú sme dostali vo februári tohto roku a my predložíme závery komisie mm, začiatkom júna 2016. A potom samozrejme komisia navrhne následné aktivity v priebehu tohto roka. Mm, Julie hovorila aj o v letákoch v Spojenom kráľovstve, hovorili sme konkrétne spolu eh, o tom individuálne. Ja mám takisto obavy ako ostatní. Áno, pretože eh, vtáci sa lovia, ale máme tu zlé postupy v polnohospodárstve, pesticídy, hnojiva, klimatické zmeny, znečisťovanie mori. To všetko zabíja vtáctvo. A o tom ani moc nediskutujeme. Ja si myslím, že by sme mali diskutovať o všetkých veciach a určite budeme mať príležitosť tak učiniť, pretože v konečnom dôsledku našim hlavným cieľom je jeden cieľ zachrániť vtáctvo a zachrániť našu biodiverzitu. Kolega Gerbrandy hovoril o udržateľnosti a môžem s ním len plne súhlasiť. Keď hovoríme o väčšine našej práce, o cieľoch udržateľného rozvoja, to celé je o udržateľnosti. A keď hovoríme o nízkouhlíkovom hospodárstve, snažím sa tlačiť aj na to, aby prioritou bola správa a oceánov napríklad, pretože eh, ja neviem, keď sme hovorili o klimatických zmenách a nízkouhlíkovom hospodárstve, takmer vôbec nehovorili sme o prínose morí a oceánov. A bolo to akoby také vedľajšie podujatie. Keby nebolo toto vedľajšie podujatie, tak by sa na kope v Paríži uh, COP21 vôbec o oceánoch nehovorila. Pritom vieme, že oceány sú najväčšími miestami, kde sa dá uskladniť uhlík na našej planete. Čo sa týka biodiverzity, strednodobé hodnotenie biodiverzity, Áno, opäť nielen strednodobé hodnotenie. Myslím si, že skôr potrebujeme aktivity po strednovom hodnotení, aby sme zistili, ako môžeme dosiahnuť ciele do roku 2020. Je jasné, že existuje viacero relevantných politických procesov. Hovorili sme o kontrole vhodnosti, je tu revízia EU politik, ktorá sa pripravuje, diskutuje sa o viacročnom finančnom rámci, o implementácii SDG, čo je veľmi dôležité, keď hovoríme o cieľoch udržateľného rozvoja SDG, keď o nich sme diskutovali, tak sme sa zaviazali, že splníme tieto ciele udržateľného rozvoja, ale e, nestačí sa zaviazať, je dôležité priniesť konkrétne výsledky. Čo sa týka obehového hospodárstva, som na 100% presvedčený o tom, že obehové hospodárstvo ešte stále vysoko v zozname priorit nie len e, na mojom programe, ale je to záväzok kolegia. Ja pred pár týždňami Jirke Katajnen, jeden z podpredsedov komisie, e, prišiel medzi vás, pokiaľ viem, a takisto vás uistil o tejto veci. Čo sa týka Bieloreza lesu, v, Polska, v Polsku máme obavy, tu nejde len o obavu toho, že to je jedinečné miesto v rámci Natura 2000, ale je to aj miesto svetového dedičstva UNESCO, takže máme rovnaké obavy ako vy. Komisia chce zabrániť nenapraviteľným škodám, ak to rozhodnutie, ktoré už bolo prijaté, e, sa zrealizuje teda väčší výrub e, lesa. Musíme sa však uistiť najprv, či tomu tak je alebo nie a potom chceme zabezpečiť to, aby akýkoľvek zásah do lesa bol v súlade s EU legislatívou. Pre vašu informáciu už sme začali s pilotným projektom EU 8. apríla a teraz na základe odpovedí polských orgánov komisia sa rozhodne o ďalších krokoch Mm, takisto tu spomenul ekodizajn. Pripravuje sa nový pracovný plán pre ekodizajn. Ako viete, je to súčasťou nášho pracovného programu. Čo sa týka realizácie smerníc a, pardon, EIA, environmentálne hodnotenie dopadov, to chcem takisto spomenúť. Čo sa nás týka, je to veľmi dobrý nástroj, ktorý nám pomôže podporiť členské štáty. E, celé to vzniklo na tom, že máme špecifické správy jednotlivých štátov v rôznych sektoroch, finančné správy, ekonomické správy, špecifické pre jednotlivé krajiny. A ja som sa potom pýtal, a prečo nemáme environmentálnu správu, špecifickú, krajinu, e, špecifickú správu pre jednotlivé krajiny, kde každá krajina by v podstate e, nahlasovala, mm, ako si počína. A ide o to, aby sme potom diskutovali s členskými štátmi, aké problémy majú, kde sú tie úzke hrdla, v čom sú problémy a ako je možné prekonať tieto úzke miesta. Samozrejme, parlament budeme priebežne informovať a plánujeme pripraviť dve správy za rok čo sa týka palmového oleja. Pani Konečná, neviem, či to dobre vyslovujem jej meno. Áno, uvedomujem si, že väčšina poslancov e, si myslí, že palmový olej by sa mal zakázať, pretože spôsobuje odlesňovanie. Komisia nerozlišuje medzi rôznymi mm, rastlinnými olejmi a vieme, že palmový olej je veľkým zdrojom príjmov a pracovných miest v rozvojových krajinách. Avšak e, áno, máme obavy, že to môže mať dopad na prírodný habitat a druhý. A myslím si, že jeden z najlepších spôsobov je spolupráca s výrobcami, s, výrobskými kraj, e, s krajinami výrobcov e, v snahe minimalizovať negatívne dopady a podporiť a ak je potrebné, aj finančne podporiť cez financie technickú pomoc a udržateľnejšiu produkciu. Samozrejme, hovorili sme aj o odlesňovaní a komisia naďalej e, sa zamýšľa nad tým, ako posilniť aktivity v boji proti odlesňovaniu a e, proti zhoršovaniu situácie v lesoch. Čo sa týka biodiverzity, Myslím si, že o tom sme už hovorili. Polnohospodárska politika, áno, mám tu veľké obavy a tu asi budem potrebovať aj vašu podporu, podporu všetkých, predovšetkým e, čo sa týka revízie SPP, ktorá sa pripravuje. Ja neviem, možno, že by som potom mohol na ďalšie otázky odpovedať v tom ďalšom kole. Ďakujem veľmi pekne. Máme ešte 15 minút, 12 rečníkov a čas na odpoveď. A musíme požiadať všetkých rečníkov, aby boli struční. Hneď začneme s Ivo Belecom. Ďakujem. Znížim svoju otázku na jednu otázku komisárovi. Tu som. Je to otázka ku kvalite ovzdušia. Mám na mysli tuhé častice a vykurovanie domácnosti. Odhady zo známych inštitúcií ukazujú, že 15 až 21 tuhých častíc pochádza z dom- vykurovania domácnosti, najmä z dreva a z uhlia. Prijali sme kritéria ekodizajnu pre vykurovanie domácnosti a tie nadobudnú účinnosť v roku 2022. A chcem sa spýtať, medzi tým viaceré členské štáty už uplatňovali prísnejšie kritéria, kampanie, finančné stimuly, aby motivovali ľudí vymeniť si kachle. Neuvažujete o tom, pán komisár, že by bolo dobre podporovať e, rýchlejšiu výmenu za čistejšie vykurovacie telesa a nečaká tak dlho a čo by sa mohlo urobiť na európskej úrovni, aby sa stimuloval tento prechod e, vykurovania domácnosti a lokálneho vykurovania, aby sa znižila spotreba uhlia dreva. Teraz pani Bonafé. Ďakujem, pán predseda. Hm, pán komisár, využila by som príležitosť, aby som poďakovala za spoluprácu vašich služieb k obehovému hospodárstvu. Budem hovoriť práve len o tejto téme, okrem mnohých ďalších. 7. marca Európska komisia predložila návrh e, revízie nariadenia o hnojivách, e, vychádzajúc z akčného plánu pre obehové hospodárstva a na rozdiel od smernice o ekodizajne. Návrh tejto smernice o hnojivách je veľmi dôležitá v prechode na obehové hospodárstvo, aby sme využívali hlavne organický odpad a aby sme využili lepšie našu pôdu. Ale tento návrh e, nepokrýva dostatočne e, využívanie kompostovateľných plastických látok a um, hnojív. Je tu možnosť začleniť tieto látky, podporili to viaceré členské štáty, ale nakoniec komisia sa rozhodla, že to začlení až do roku 2017 a do novej stratégie o plastických látkach. Preto by som chcela vedieť, ak je to tak, v akom štádiu sa nachádza stratégia o plastických látkach. A keďže ide o zložitú tému, pretože 25 plastických látok sa len recykluje, tak akým spôsobom chceme dosiahnuť nové ciele recyklácie, tak ako boli stanovené v novom balíčku. Eura, Mr. Uitema. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za prezentáciu. Mám jednu otázku k fitness kontrole pre e, smernicu habitatoch pre vtáky. Bola pop veľmi dobrá konzultácia, dostali ste veľký počet odpovedí, ale možno viete, že mnohé z týchto odpovedí posielala boli na štandardnom formulári cez internet a mnohé zaujímavé skupiny mali veľmi silnú kampaň za to, aby sa dotazníky alebo tlačiva vyplnili a poslali. Zvažujete aj toto? Uvažujete aj to, že keďže išlo štandardné tlačiva, mohol vzniknúť aj skreslený obraz? Ako sa to odrazí pri hodnotení odporúčaní? Ja naozaj dúfam, že budeme mať dosť priestoru napríklad na inovácie a pragmatické riešenia a získame aj nové poznatky. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Čezeke. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán komisár. Ďakujem vám za vyčerpávajúcu správu aj za možnosť otvorenej diskusie. Mňa zaujíma ten e, interfejs medzi životným prostredím a rybným hospodárstvom. Ako viete, rybolov v Severnom mori je veľmi sporná vec. Viedol som o tom už v roku 2015 diskusiu. Ide o elektrické sieti, ide o to, že v Holandsku máme 48 takýchto licencií, v Nemecku 13 na lov elektrickými sieťami Licencie v Holandsku boli vydané na e, výskumné účely. Minulý rok sa povedalo, že správa bude hotová do leta 2015. Skutočnosť je taká, že je takmer leto 2016 a táto správa tu stále nie je. A mňa zaujíma, ako, vyzerajú, ako vyzerá situácia. Nedávno som v odbornom holandskom časopise čítal, že výskum v oblasti elektrického lovu krabov vôbec nezačal, tento výskum nezačal, takže pragmatická otázka, takže čo sa stane s týmito licenciami, musia sa vrátiť, mňa by to veľmi zaujímalo, ďakujem. Pán Grote? Ďakujem veľmi pekne. Práve sme hovorili o tom, čo všetko nefunguje a čo nie je až také pozitívne. Niekedy je ale ochrana druhov aj príliš úspešná. Zoberme si napríklad tú severnú hus, tá je u nás práve v severnom Nemecku. Tam sa dodržiavali všetky zásady e, dohôd a e, dohody sa podpisujú vždy ku koncu marca, ale vzhľadom na zmenu klímy sa všetko zmenilo, aj lehoty, aj všetko a tisícky husy sa rozmnožili a obžierajú aj e, lesy a polia a predstavujú hrozbu pre iné druhy, ktoré treba tiež chrániť a Poľnohospodári majú veľmi ťažkú či, e, životnú situáciu a tieto husy ohrozujú aj ich živobytie. Chcem vás poprosiť, že keď prídu za vami predstavitelia z Dolného Saska, aby ste boli pružní, aby sa tento problém vyriešil, aby sa našiel nejaký prírodzený spôsob a preskúmania tejto situácie a vyriešenia alebo zvládnutia tohto problému. Ďakujem. Teraz pán Ek. Ďakujem. Pán predseda, pán komisár, ďakujem za ten, túto možnosť dnes. Mám dve otázky. Hovorili ste o ortuti a o dohovore Minamata. Ja som spravodajca pre ortuť a osobne mám túto otázku, že či e, pokiaľ ide o amalgám, to je to, čo sa používalo na plomby, minulosti, či považujete osobne amalgám potenciálne škodlivý pre ľudské zdravie. Druhá otázka je, ničenie dažďových lesov predstavuje obrovskú stratu biodiverzity. Dažďové pralesy sa e, ničia práve kvôli tomu, aby vznikli pastviny alebo aby sa pestovali plodiny na konzumáciu. A vidíme negatívny dopad do rôznych oblastí. Napríklad dochádza k monokultúram, výkaly e, užitkových zvierat. To všetko sú problémy. Nedávno čínska vláda prišla s ambicióznym cieľom, ktorý ma veľmi potešil. To znamená, v najbližších 15 rokoch o 30 znižiť spotrebu mäsa v Číne, aby sa takto podielali na boji proti zmene klímy. Pán komisár, kedy EÚ urobí niečo pre ochranu životného prostredia práve snahou o zníženie spotreby mesa, a táto téma je zatiaľ úplne tabuizovaná, vôbec sa o tom nehovorí, lebo Európa je práve kontinent, ktorý má záľubu v konzumovaní mesa aj v chovaní užitkových zvierat. Teraz pán Fronte. Ďakujem. Otázka k dovozu nelegálne získaného dreva. Som nedostal odpoveď, možno mi budete odpovedať e, neskôr. Pokiaľ ide o situáciu o Stredomorí, komisia e, sa e, začala venovať aj morským zdrojom v Stredomori. Stretli sme sa v Katánii. Vieme, že situácia je veľmi zložitá, hlavne v oblasti rybolovu, či z hľadiska znečistenia, či iného. E, ako som už povedal, situácia je vážna. Všetci od komisie očakávali e, odpoveď, akým spôsobom bude riešiť problém e, morských zdrojov. Viacej ako 90 zdrojov je vylovených. Máte nejakú predstavu, ako budete postupovať, alebo máte input od komisie, ako budete pristupovať k morskému prostrediu a morským zdrojom? Thank you. And now Ms. Melior. Pani Melior. Ja, vielen Dank, Ďakujem, pán predseda. Chcem sa vrátiť k jednej otázke, pán komisár. V prvom rade sa chcem poďakovať za to, že ste prišli. A pán Hojsling už o tom hovoril. Poľnohospodárstvo a biodiverzita. Sám ste povedali, že 80 sú v Európe lesy a poľnohospodárska pôda. A to jednoducho je tak. Takže, čo sa dá spraviť lepšie v poľnohospodárstve, aby sme dodržali náš cieľ ochrany druhov v roku, e, do roku 2020 konkrétne, ako fitness check druhov. Vieme, že zazelenie malo byť tá e, liečba, ale v zásade to nefunguje. Vidíme rásť rôzne plodiny a chcem sa spýtať, či sa nedá e, dosiahnuť väčší pokrok v tejto našej snahe. Ďakujem. Ak dovolíte, budem hovoriť teda o tej revízii Um, v výbore pre uh, životné prostredie. Takže napríklad Felue má veľký pekný park a eh, tu nás sa ľudia sťažujú, že nemôžu udržiavať svoje pastviny, lebo sú tam lesy, ktoré nemôžu napríklad vyrúbať. Takže Mám potom aj ďalší príklad. V mojej provincii máme podniky, polnospodárske farmy, ktoré e, sa veľmi starostlivo zaoberali prírodou a pritom aj vedeli hospodáriť. A minulý týždeň sme prijali E, uznesenie, ktoré by malo e, ochrániť prírodu. A potom sa chcem ešte spýtať, e, hovoríte s kolegami o na, Nature 2020. Myslím si, že by ste mali pracovať prierezovo a nie tak jednostranne, ako je to zatiaľ teraz a chcem povedať, že medzi poľnospodármi sú aj tí, ktorí sa starajú o prírodu a chcú zelenú prírodu a práve tých vytláčame a tí sa strácajú. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem vám za veľmi jasný spôsob, ako ste pristúpili. E, e, de facto nós precisamos de, de um crescimento verde. Ďakujem za to, čo robíte. Potrebujeme skutočný zelený rast, tak ako povedal komisár. A tento cieľ, aby sme ho dosiahli, je eh, aj, aj základným aspektom, tak na to potrebujeme eh, väčšie presvedčenie občanov, potrebujeme viacej práce, dôvery, ale času už nie je veľa a tá Dôvera občanov sa len ťažko získava. Napríklad jadrový park EÚ, ten by som rád spomenula tiež dopad na chránené oblasti a životné prostredie EÚ prišla s provizorným jadrovým programom, ale situácia je naozaj hrozná. Len v rámci e, e, tohto táto smrť sa vstúpi do, do platnosti až v roku 2035 eh, a budeme potrebovať 53 miliard eur, aby sme mohli zmodernizovať jadrové elektrárne, ale v súčasnosti máme k dispozícii len polovicu týchto finančných eh, zdrojov Eh, Španielsko vyčlenilo len 4 milióny eur a potrebovalo by minimálne 15 miliónov na túto politiku. Málo kilometrov od portugalskej hranice sa nachádza španielská jadrová elektráreň. aký malý incident eh, znečisťuje celú oblasť eh, od Tacha, od rieky a môže sa to dostať až k hlavnom mestu Lisabone. A ako potom máme zvýšiť e, dôveru a mať lepší vzťah s európskymi občanmi? Ďakujem. A teraz pán komisár. Pôjdem po jednotlivých otázkach. Hovorili ste o boji proti nezákonnej ťažbe a podobne. Áno, bojujeme proti tomu, máme aj problémy, pretože veľmi často poukazujeme prstom aj na tretie krajiny, ale máme aj interné problémy v EÚ a môžem povedať, že sme už začali konať proti niektorým členským štátom. Ivo hovoril o kvalite ovzdušia a ich časticiach to nie je niečo, čo by sme mali v celej, alebo v celej EÚ. Tento problém e, je, naberá na sile v niektorých členských štátoch, niektorých, ale tieto členské štáty, dva z nich som navštívil a mali sme dobrú podrobnú diskusiu. A to je presne to, kde EIR môže pomôcť kde by sme mohli riešiť spolu konkrétne problémy. Pokiaľ ide o hnojiva, o ktorých hovorila Simona, áno, príspevok na revízie nariadenia o hnojivách a prínos pre obehospodárstvo je zrejmy aj recyklácia bioodpadu tiež znamená lepšie využívanie zdrojov. Zlepší to štruktúru pôdy, biodiverzitu pôdy, zachytávanie uhlíka, ako aj umiestňovanie dusíka a hnojív. Nariadenie hovorí o tom, ako sa dá bioodpad použiť na hnojenie a hovorili sme o rôznych kritériách bezpečnosti, o označovaní a podobne a o tom, že ak to nedosiahnu, tak nebudú sa, nebude sa môcť s nimi obchodovať v EÚ. Aj smernica o nitrátoch by tu mohla veľmi pomôcť. Pokiaľ ide o plasty, tak ako viete, v akčnom pláne chceme prísť so stratégiou pre plasty. V roku 2013 sme mali zelenú knihu o európskej stratégii pre odpad z plastov a pokiaľ viem, mali sme aj uznesenie z vlastnej iniciatívy Európskeho parlamentu. A to bol milník pri určovaní stratégie, ktorá sa veľmi široko konzultovala táto zelená kniha sa tiež zohľadní samozrejme pri vypracúvaní stratégie. Potom v, tejto, v tomto uznesení bolo aj niekoľko bodov, ktoré už plníme, napríklad e, postupné vyraďovanie skládok, vyššia miera recyklácie plastov a podobne. Pokiaľ ide o zákaz oxofermentovateľných plastov komisia požiadala konzultantov o preskúmanie týchto otázok a väčšinou hovoríme o biodegradovateľnosti materiálov a dúfam, že výsledky budeme mať po lete a ich zapracujeme do stratégie. A často hovorím o oceánoch a to tiež súvisí s touto otázkou odpadu v mori a v oceánoch. Potom tu bola otázka o fitness checku a tých 550 tisíc odpovedí alebo tých 550 tisíc tlačív a to, že ich bolo 550 tisíc podľa mňa, i keď to bola len jedna otázka, jeden argument, ukazuje to, že to bol záujem 550 tisícov. Spomenul som týchto 550 tisíc len, ale mali sme aj mimovládne organizácie, členské štáty, listy od ministrov, farmárov, lesníkov a všetko, všetko sme zohľadnili. Pokiaľ ide o Jezeke, e, rybolov pomocou elektrických sietí v Severnom mori. To je téma, ktorú začalo Holandsko. To sa používa v Severnom mori. Takýto druh rybolovu pomocou elektrického prúdu je nová technológia. Na prvý pohľad je tu viacero pozitívnych faktorov, znižuje sa e, zmetočný výlov, pretože sú adresní a spôsobujú menej škody mod, moru, ale zatiaľ nemáme úplný obraz a zatiaľ nerozumieme všetkému, čo sa tam deje a všetky ekologické dopady. Napríklad niekto tvrdil, že keď máte tieto elektrické drôty, tak, alebo tieto droty e, pod prúdom a dojde k omračeniu zvieratá a nie k jeho usmrteniu, že toto zviera utrpí zranenie a podobne. Takže ešte nevieme presne, nemáme jasné vedecké posúdenie. Máme e, niekoľko lodí s 5-ročným obdobím na v rámci 5-ročného pilotného projektu na lov elektrickým prúdom. Mali by sme dostať priebežnú správu o procese v polovici minulého roka, zatiaľ sme ju nedostali a vyvíjame tlak na Holandsko, aby nám dodalo túto správu. Ale nevychádzame len z tejto správy v polovici obdobia. Mali sme aj e, prieskumné misie do Nemecka, Holandska, Belgicka, aby sme videli, ako tieto členské štáty riadia a dohliadajú na low rýb elektrickým prúdom. Od tejto misie sme ich potom požiadali aj, aby prijali niektoré kontr- konkrétne kontrolné opatrenia. Budeme to naďalej monitorovať. Budeme monitorovať nielen proces, ale budeme monitorovať aj rozvoj, vývoj rybolovu a dopad na ekologické aspekty. môj kolega, priateľ Grote, áno, je to problém. Každý členský štát má tento problém. Buď sú tom husy alebo kormorány. A ja súhlasím s vami, že musíme prísť rýchlo s vyváženým riešením. Myslím si, že niekedy zachádzame do extrémov. Buď sa ničoho nedotkneme, žiadne husy, žiadne kormorány, alebo ich všetky vystrielame ale musíme sa snažiť nájsť prírodnú rovnováhu, ktorú potrebujeme, prírodzenú rovnováhu a aj ľahké riadenie. Zabudol som hovoriť o Nature 2000. Keď si pozrieme údaje k Nature 2000, to sú tie lokality, ktoré tam boli identifikované, vidíme veľký pokrok a keď si pozrieme na tie lokality Natury 2000, ktoré boli správne riadené, tak je to celkom iná otázka. A ja tu chcem práve povedať, že všade vlastne nestačí len identifikovať lokality Natury 2000, ale treba ich správne riadiť. Keď myslím hovorila o um, ortuti, áno, ratifikácia dohovoru Mina Mata pomôže každému, či už z hľadiska zdravia alebo životného prostredia, EÚ a 26 členských štátov podpísali dohovor spolu s vyše 100 ďalšími štátmi v októbri 2014. Ale aby dohovor nadobudol účinnosť, potrebuje 50 ratifikácií. Už sa blížime k tomuto cieľu, tak dúfajme, že to tak bude začiatkom budúceho roka. V Európe máme a sme veľmi ďaleko, pokiaľ ide o politiku pre ortuť, ale naši občania sú ortuť ešte stále vystavení a navrhujeme tu na balík, ktorý má prvé takéto nariadenie a mal by umožniť zladenie našich právnych predpisov s dohovorom a mali, malo by sa navrhnúť, že aj Európska komisia ratifikuje dohovor. Pokiaľ ide o rybolov v stredozemnom mori, tak v Katani sme mali rokovanie, bolo to úspešné. E, tí z vás, ktorí o tom neviete, iste viete, že stredozemné more je úplný chaos, pokiaľ ide o rybolov. Ako Afronta povedal, 90 E, e, druhov alebo zásob rýb je nadmerne lovený, ale problém je v tom, že na severe máme členské štáty a na juhu nie členské štáty EÚ. Možno je to aj také určité ospravedlnenie alebo výhovorka, lebo sú určité druhy rýb, ktoré lovia len členské štáty a taktiež je nadmerný výlov. Takže sa musíme zaoberať otázkou Stredozemného mora z pohľadu štátu EÚ a celého regiónu. A to, o čom sme hovorili v Katani, je, že najprv budeme riešiť členské štáty, urobíme si poriadok doma a e, spýtame sa ich tri otázky. Poprvé, či akceptujeme aspoň to, že máme problém v Stredozemnom mori. Odpoď bola, áno, každý to potvrdil. Druhá otázka bola, že či akceptujeme, že je tu problém a aký je problém, tak potom súhlasíme s tým, že treba niečo urobiť. Aj tu bola odpoveď áno. A po tretie, čo urobíme, presne ide o tie opatrenia. A tu sme skončili po druhej otázke, pretože sme chceli začať tam zapájať aj nečlenské štáty. Mám pripravené rokovanie s Tureckom, s Tuniskom, už som bol v Alžírsku a tam som mal pozitívnu spätnú väzbu a pozitívne stretnutia a dúfam, že teda sa k tomu pridajú okrem krajín e, v okolo Stredozemného mora a e, riešime aj e, v tieto veci so vzdialnejšími regiónmi. Melior hovoril o biodiverzite, ja to vždycky spomínam, biodiverzita a COP, samozrejme je to relevantné pre biodiverzitu, pretože tu nejde iba o biodiverzitu. Keď našej správe o stave prírody, o stave životného prostredia a strednodobých správach. Vždy sa identifikuje polnohospodárstvo, identifikuje sa polnohospodárstvo v súvislosti s ovzduším, vodou, pôdou a ďalšími vecami. Opäť ja hovorím, že ja som presvedčený o tom, že polnohospodári sú súčasťou riešenia, e, pretože udržateľnejšie polnohospodárstvo je na prospech aj polnohospodárov už som mal stretnutia v Lani, e, keď som hovoril o polnohospodárskom fóre, hovorili sme tam veľmi otvorene. By som povedal, že ak, ak by som bol no, tak ako všetci ostatní, radšej by som uh, pol, uh, e, malil dobré praktiky, bene, výhodné pre mňa a nie zlé praktiky pre polnohospodárstvo. Ale v konečnom dôsledku uh, E, sa to potom obráti aj proti ním, keď nebudú dobre hospodáriť. Ak e, vyčerpáme vodu, pôdu, ovzdušie, to sú tie tri hlavné zložky, e, na ktorých stavia polnohospodárstvo. Áno, budem hovoriť s polnohospodármi, hovorím s nimi, ale môj prístup je taký, že ich chcem podporovať a chcem ich získať na našu stranu, aby oni boli súčasťou riešenia. V končnom dôsledku si myslím, že môžu byť dobrými ochrancami našej biodiverzity a ak to niečo stojí, tak prečo nie? Ja si myslím, že by sme ich mali čas nákladov uhradiť. Čo sa týka straty biodiverzity, Natura 2000, miesta Natury 2000, ako už som povedal, pre mňa nestačí identifikovať, e, že toto je miesto, ktoré spada do Natura 2000, ak sa toto miesto nespravuje náležite. Keď hovoríme o miestach v rámci Natury 2000, hovoríme aj o miestach Natura 2000 e, mm, na polnospodárskej pôde, ale nezabúdajme na to, že máme cieľ aj pre Natura 2000 miesta nielen na suši, ale aj na mori. Na suši sme spravili obrovský pokrok a na mori sú to iba 4 ktoré sa nám podarilo dosiahnuť. Takže áno, samozrejme, asi dobre, e, zatiaľ čo, čo sa týka Natura 2000, na suši tam by sme mali bojovať za lepšiu správu a čo sa týka týchto miest na mori, tu by sme mali bojovať za ich lepšiu identifikáciu. Hovoril som o tom, že je potrebné osloviť našich občanov, predovšetkým v súvislosti s ekologickým rastom a podobne. Čo sa týka elektrární, atomových elektrární, ja viem, že to je niečo, o čom sa stále diskutuje v rámci témy Energetická únia. Ale mm, čo sa týka energetiky, tu musím doplniť že čo sa mňa týka, ja vždy tlačím na to, aby sa presadzovali najprv obnoviteľné zdroje, predovšetkým pre mňa. Udržateľné je toto jediné riešenie. A keď hovorím o doprave, dobre. Niektorí sa môžu pohrávať s tým, ako zlepšiť spalovacie motory. Ja navrhujem, zabudnite na spalovacie motory a prejdite rovno na udržateľnejšie motory s nulovými emisiami a dokonca aj v oblasti energetiky opäť ja tlačím na prvo všetkým presadzujem oceány, pretože keď hovoríme o obnoviteľných zdrojoch, vždy je to o solárnych zdrojoch a veterných zdrojoch. Zatiaľ, čo e, z oceánov môžeme mať energiu s prúdou, prílivou, vln rôznych e, rozdielov teplot, e, o všetkých týchto veciach sme diskutovali. Už neviem, niekto sa pýtal na tému prístup k spravodlivosti. Čo sa týka prístupu k spravodlivosti, komisia sa rozhodla pre interpretatívne usmernenia, ako som povedal, a nie smernicu. Predovšetkým podľa nás je to rýchlejšie, pretože môžeme prísť takýmito usmerneniami ešte do konca roka 2016. Legislatíva o prístupe k spravodlivosti je už takmer etablovaná cez celú škálu súdnych rozhodnutí a E, tieto usmernenia interpretatívne budú vysvetľovať rozhodnutia súdneho dvora a budú presadzovať implementáciu na úrovni členských štátov. To um... Pokiaľ ide o glyfosáty, ktoré sa používajú v pesticídoch, schválenie používania týchto látok končí 30. júna 2016. Komisia, a za to ma asi nepochválite, komisia navrhla obnoviť toto povolenie, ale ešte diskutujeme o schválení. Dôvod je ten, že posúdenie rizik, ktoré robila FK, a tiež s prihliadnutím na analýzu e, Svetovej zdravotníckej organizácie hovorí, že úplný zákaz nie je odôvodnený, pretože máme v právnych kritériách EU e legislatíve kritéria, tie boli splnené. Toto robí vždy e, výbor pre posudzovanie rizik FK. A to je asi tak všetko z mojej strany. Ak som zabudol odpovedať na nejaké otázky a chcete písomnú odpoveď, tak mi samozrejme dajte vedieť. E, mohol by som, mohla by som sa spýtať niečo ohľadom smernice k ZIKE a k dôsledkom. Zika sa rozvíja kvôli stagnantom Eh, kvôli stagnajúcim vodám a eh, či by ste chceli niečo k tejto eh, problematike odpovedať. Ale mm, vyzerá to tak, že to nie je v kompetencii tohto komisára, je to do DG Sante. No ale ja si myslím, že súčasť Ehm, stojace vody, znečistené vody a tak ďalej. To je všetko súčasťou natúry a životného prostredia. keď sa malária po druhej svetovej vojne rozvíjala, tak sme tento problém riešili. Tak rovnako by sme mali riešiť aj problém ziky. Súhlasím s vami, ja nehovorím, že sa ma to netýka. Samozrejme, že sa ma týka mňa ako každého iného. Ak sa dá zabrániť eh, zika, je to tak, ako ste povedali, lepšou správou vôd. Komisia pôsobí veľmi proaktívne v tejto veci z každého členského štátu musíme dostať a do detailov prediskutovať plány alebo správy nakladania s vodou, hospodárenia s vodou a plány správy povodia a tie obsahujú aj takéto preventívne opatrenia. Na jednu vec som asi nezodpovedal, to bol Čína, zákaz, meso a tak ďalej. Som zodpovedný za rybolov, rád na to odpoviem, ale neviem. Myslím si, že musíme sa poďakovať pánovi komisárovi Velovi za to, že prišiel dnes medzi nás a za to, že veľmi aktívne spolupracuje, je vždy k dispozícii, e, aby odpovedal na všetky naše otázky. Ďakujem pekne, pán komisár, ďakujem, Gianni. A o minútu budeme pokračovať v našom rokovaní. Dáme priestor pánovi komisárovi, aby opustil túto miestnosť, pretože máme bohatý program. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za vašu podporu. Uh, Takže budeme pokračovať bodom 5 nášho programu. Je to správa o prebiehajúcich interinstitucionálnych rokovaniach, o emisných limitoch a oficiálnych kontrolách e, e, v zdravotných e, zariadeniach NEC. Čo sa týka Eh, emisných limitov. Je tu predbežná dohoda o tejto problematike, čo sa týka na posledného trialogu 6. apríla. Spolu legislatívci majú stanoviť, aká sekundárna legislatíva sa bude uplatňovať. Eh, dohodli sme sa na tom, že sa budú testovať a monitorovať emisie. Európsky parlament akceptoval žiadosť radu pre špecifické výnimky pre určité zariadenia, definícia, možnosti nahradiť určité kategórie zariadení e, a, teda rokovania skončili pozitívne hlasovanie o texte naplánovaný na najbližšom zasadnutí NV 26. apríla. Čo sa týka oficiálnych kontrol, šiestý trialog sa viedol 6. a negociačný tým dotiahol do konca diskusie o politických otázkach o článkoch, ktoré sú dôležité na riešenie otázku oficiálnej certifikácie referenčných laboratórií a centier. To sú veci, e, ku ktorým boli poskytnuté mnohé vysvetlenia. E, prebiehalo to konštruktívne a kompromis e, sa našiel na všetkých politických veciach. Siedmý trialog sa bude konať zajtra. Čo sa týka je tu uh, trialog 8, ktorý prebiehal 7. apríla po úspešnom ukončení viac, diskusie o viacerých dôležitých otázok v rámci 7. trialógy. Negociačné strany dosiahli ďalší pokrok. Kore, návrhy z Koreperu 23. marca Eh, dohodli otázku zodpovednosti, eh, poistenia zodpovednosti, eh, celý balík a klasifikácia zdravotných zariadení pravidla 6, 19 a 21. Komisia predložila viacero návrhov ešte pred trialogom o ďalšom spracovaní a kontroly zariadení in vitro diagnostických, ktoré predstavujú veľké riziko. Mm, bude prebiehať deviatý trialóg. Ešte stále je tu viacero záležitostí, ktoré súvisia s diagnostikou in vitro, ako napríklad kapitola 6, e, klasifikačné pravidla 1, 4, 5, testovanie pacientov, k týmto veciam pacient, parlament poslal návrh ešte pred trialogom. Toto všetko sa má opäť prediskutovať na ďalšom trialogu, ktorý je naplánovaný na 11. mája v Štrásburgu. Čo sa týka NEC, Druhý trialóg o smernici NEC prebehol 4. apríla v pondelok. Počas tohto trialógu spolu legislatívci dosiahli určitý pokrok v snahe dosiahnuť dohodu o menej e, sporných otázkach, e, e, o viacerých článkoch a ustanoveniach v Fonde pre čisté ovzdušie a Európske fórum pre čisté ovzdušie. Navyše sa diskutovali dôležité politické otázky, vrátanie prílohy 2, národné záväzky zniženia emisí, flexibilita a metán. A teraz môžeme prejsť na ďalší bod nášho programu. Je to správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o potravinách a e, prídavkoch potravín ošetrených ionizujúcim žiarením na rok 2014. Pán Tevenát e, z hygienického odboru DG Sante dostane slovo ako prvý, aby sme si mohli vypočuť vysvetlenia jeho správy. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Ide o správu, ktorú každoročne komisia uverejňuje o aktivite kontrolných orgánov v členských štátoch, o autorizovaných eh, zariadeniach, ktoré môžu robiť e, ionizáciu na určitých výrobkoch a o tom, akým spôsobom sa kontrolujú takto ionizované výrobky, keď sa umiestnia na trh. Správa uvádza zoznam členských štátov, ktoré sú vybavené takýmito zariadeniami a laboratóriami, je ich 13. Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Nemecko, Estonsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Holandsko, Polsko, Rumunsko a Veľká Británia. Norsko má tiež e, takéto zariadenie. V roku 2014 sa v Európe e, spracovala 5500 tón, teda je to menej ako v porovnaní s rokom 2013. E, o 20 sa znížil počet alebo kvantita takto spracovaných výrobkov alebo ionizovaných. Ionizácia eh, umožňuje zničiť rôzne parazity, patogény a zamedzuje napríklad hnitiu či kazeniu sa výrobkov, ovocia a podobne. Text umožnil E, zavedenie určitých e, druhov výrobkov ako aromatické bylinky, koreniny a tak ďalej sušené a to sa aplikuje v celej Európe. Sedem členských štátov získalo možnosť mať národné povolenia pre určité výrobky na ich území Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, e, Polsko, Veľká Británia Ehm, medzi tými národnými produktami je ovocie, zelenina, ale aj meso, alebo žabie, stehienka, alebo hydinové vnútornosti. To, čo je podstatné v prípade ionizovaných výrobkov v, Európe, ide predovšetkým o žabie, stehienka, predstavujú asi 55 všetkých výrobkov takto ionizovaných v Európe. Druhým výrobkom, je to asi 16 to, je, e, to sú hydinové e, vnútornosti a po tretie sú to aromatické bylinky, ktoré sú sušené a iné koreniny. E, dvaja veľkí operátori v Európe spracovávajú tieto výrobky, je to Belgicko a Holandsko. Oni predstavujú asi 85 z toho 60 eh, Belgicko a 24 Holandsko. Tretím členským štátom je Francúzsko, ale eh, v roku 2014 sa urobilo asi 6 tisíc testov v členských štátoch. 98% bolo pozitívnych, teda 1% došlo k odmietnutiu alebo k zamietnutiu použitia výrobku a 1% neprinieslo výsledky. Keď došlo k e, chybnému výsledku, mohlo to byť kvôli označeniu, teda e, označenie nebolo jasné alebo preto, že ionizácia nebola urobená v povolenom laboratóriu a obvykle to viedlo k stiahnutiu výrobkov e, s výnimkou tých výrobkov, kde e, bol problém so značením a výrobca mohol to označenie etiketu zmeniť. E, pokiaľ ide o kontroly, Nemecko venuje veľkú pozornosť kontrole ionizácie výrobkov a približne polovica testovaných výrobkov sa testovalo v Nemecku. Dva členské štáty, ktoré pripisujú veľký význam tejto úlohe, Taliansko, Holandsko. Všetky tieto tri štáty pokrývajú asi 70 eh, kontrol z roku 2014 to je približne obsah tejto správy a možno by som vám nechal slovo, aby ste mohli položiť otázky, na ktoré s radosťou odpoviem. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, takže ak niekto chce sa niečo opýtať. Ja, <clears throat> Ďakujem komisii táto téma nie je nejaká veľmi verejne známa, ale je to dôležitá téma. Pri ionizačnom žiarení sú rôzne, šír, rôzne frekvencie a dávky a pri potravinách sa to veľmi ťažko e, zistuje. Viaceré členské štáty uvádzali v správe dôvody a nerobia sa kontroly, lebo nemajú zdroje alebo nemajú laboratória a ani tu spotrebiteľ presne nevie, o čo ide. Takže to je veľmi nepriateľné a správa ani nehovorí o dovoze a vývoze. Takže mám konkrétne otázky. Je tu nejaká, alebo teda je nejaká väzba medzi ožiarením a nejakou ďalšou rezistenciou, rezistenciou a e, rezistentnými baktériami. Môže viesť toto ožarovanie k vzniku rezistentných baktérií. Ako často sa robia kontroly ožarovania potravín a záver, správa nemá žiadne závery Takže otázka je, čo spraví komisia preto, aby sa situácia korigovala, aby na budúci rok prišla s lepšou správou, lebo táto správa je nepriateľná tým, že nemá žiadne závery. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nejaké otázky? Takže k slovom a komisia by mohla odpovedať. Ďakujem, pán predseda nemáme údaje o vývoze alebo dovoze, pretože nejde o údaje, ktoré by sme mali e, dostávať. Pokiaľ ide o rezistenciu na antibiotika alebo na antimikrobiálnu rezistenciu vo všeobecne, podľa mojich informácií ionizácia, zničí choroboplodné zárodky, ale musel by som sa obrátiť na vedcov, aby som mohol odpovedať, či to môže spôsobiť rezistenciu. Mám svoje pochybnosti, ale nemôžem vám odpovedať, pokiaľ ide o bird's eye view pohľad vtáčej výšky. Ide naozaj o faktickú záležitosť. E, budeme analyzovať možnosť e, takto postupovať a ako by sme e, sa mohli venovať týmto údajom, ktoré samozrejme pochádzajú už pred niekoľkých rokov. Máme údaje za rok 2015 a potom uvidíme, Samozrejme, že by sme chceli e, do budúcnosti e, oveľa podstatnejší a širší materiál. Uh, Ďakujem pekne. Ak už tu nie sú žiadne ďalšie otázky, tak môžeme uzavrieť e, tento bod programu a môžeme prejsť na ďalší bod programu, ku ktorému tu zatiaľ ešte nemáme zastupcov komisie asi. Takže dáme si chvíľku prestávku a počkáme na komisiu. Okay, dear colleagues, we can uh, close here. Kolegovia, môžeme pokračovať, alebo môžeme ukončiť schôdzu výboru a začneme zajtra o 10.30 po schôdzi koordinátorov. Ďakujem a vidíme sa zajtra.